Chcem vás poprosiť, aby ste zaujali miesta. Please take your seats. We will start in 30 seconds. Prosím, zaujmite miesta. Ogłaszam wznowienie posiedzenia Parlamentu Europejskiego przerwanego w dniu... Týmto vyhlasujem e, schodzu, ktorá bola prerušená 8. júla za znovu otvorenú. Srdečne vás vítam všetkých v prestávke. Začali sme znovu s prácou, ale je pred nami ešte stále veľa úloh. K oznámeniam predsedu. Chcem poukázať na zložku Sakine Mohamadi Askianti, ktorá bola odsudená trest smrti v Iráne. Najvyšší súd v Iráne sa v súčasnosti zaoberá touto vecou a navyše bola odsudená